Takže toto je veľký výdobytok a ja vám k tomu chcem zablahoželať. Takže tým, že teraz sa nám podarilo nastoliť tento horizont na Európa, myslím, že toto je veľký mílnik, pokiaľ ide o vedu. A teraz je spoločnou úlohou, aby sme zadefinovali taký robustný rozpočet, preto toto bude ďalšia výzva, drahí priatelia, ja počítam s vami všetkými, aby ste urobili všetko preto, aby Horizont Európa sa stal teda nielen najväčším vedeckým a inovačným programom, ktorý sme to kedykoľvek mali, ale že to bude mať aj dopad pre našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán komisár. A teraz si vypočujeme stanoviska za výbor pre uh, uh, výskum uh, Pani Sanchez Caldentej. Ďakujem pekne, pán predseda. E, táto správa je vlastne súčasťou takého rámcového programu, pokiaľ ide o právo a spravodlivosť a že pre koho budeme výskum skúmať a uh, robiť výskum v rámci horizontu 2020 a tiež uh, chcem pozoriť na uh, štandardné blokovanie uh, prevencie a preto uh, výzvy ako sú ekologická uh, kríza a uh, zamestnanosť alebo prístup k zdravotníctvu alebo uh, nerovnosť v celom svete. Horizont Európa stroskotá e, e, zaručujúc e, návratnosť z investícií zo súkromných fondov a privátnych projektov. Opäť e, uprednostňuje súkromný zisk a keďže je to posledné vystúpenie mňa ako poslankyňa, chcem poďakovať voličom, ktorí mi vyjadrili dôveru v 2014 a hlavne e, kolegyňam, ktoré e, ma sprevádzali počas e, tohoto obdobia. A, a ďakujem pekne, pretože bez vás by som nedokázala to. Takže ďakujem navždy. Ďakujeme. A teraz za výbor pre rozpočet pán Torvalc, jedna minúta arvoisa puhemies joskus työskentely budjettivaliokunnassa on. Ďakujeme. Ďakujem za slovo. Vo výbore pre rozpočet je práca často veľmi zdlhavá, ide tam o veľmi komplexné štruktúry a nie je to vždy transparentné. A keď ide o rozpočet EÚ, tak je potrebné e, používať slova e, a termíny, ktoré sú veľmi zložité pre eh, občana je to naozaj eh, španielská dedina alebo čierna diera, kde miznú peniaze. Ale na druhej strane tu máme aj, máme aj inú stránku veci. Hovorilo sa, že budeme potrebovať minimálne 20 miliard, aby to prinieslo nejaké výhody a zrazu sme sa dokázali zhodnúť. Nebolo to až také ťažké pre, presvedčiť ostatných o tom, že potrebujeme naozaj tie peniaze. O 10 či 20 e, rokov budem mojim e, vnukom alebo dokonca právnučatám rozprávať o tom, čo starý otec robil v parlamente. Presadil 180 miliard na e, veľmi dôležitú vedeckú činnosť. Ďakujem teraz pani Dlabajová za výbor pre kontrolou rozpočtu. Vážení pane komisáři, vážení kolegové. Ďakujem pekne, pán komisár dnešnom svete sa musíme sústrediť na výsledky výskumu v EÚ. V porovnaní s ostatnými krajinami Európa trpí, že má nedostatočné financovanie, ale výskum a inovácie sú kľúčové. Tento program Horizon 2020 už priniesol tú pridanú hodnotu, podporuje sa konkurencieschopnosť a spolupráca pre tie najlepšie výrobky na celom kontinente. Z pohľadu rozpočtovej kontroly Treba podporovať synergie, treba pokračovať v zjednodušovaní pravidel a treba Európanov informovať o výsledkoch. Toto horizont Európa dosahuje vo viacerých oblastiach. Verím tomu, že sa tie očakávania splnia a že to bude mať ešte lepší dopad ako súčasný program. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi Mojdašovi za konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Bužoj za výbor pre e, životné prostredie. E, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Horizont 2020 bude najambicioznejším programom na svete. Chcem sa poďakovať všetkým spravodajcom, chcem sa poďakovať rumunskému predsedníctvu za vynikajúcu prácu a ako spravodajca za Envy som poctený, že ten návrh, ktorý sme my urobili na to, aby sa uprednostňoval výskum v oblasti výskumu rakoviny, že to bolo schválené na úrovni rady. 35 celého rozpočtu programu, čo je 120 miliárd, sa bude sústrediť na boj proti klimatickým zmenám, čo je takisto to, čo odporučil výbor Envy. Vítam podporu kolegia aby sa zvýšil rozpočet na zdravie zo 7,7 na 9,12 miliárd a toto nám umožní byť ešte efektívnejší a bojovať proti veľkým výzvam v oblasti zdravia, predovšetkým pokiaľ ide o inovatívne riešenia v oblasti onkológie. Toto je dôležité pre ďalšie generácie vzhľadom na to, že máme 35 tisíc prípadov rakoviny každý rok v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem a teraz za výbor pre dopravu Pani jedna minúta. Arvoisa puhemies, haluan liikennevaliokunnan puolesta. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V mene výboru pre dopravu chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí rokovali a dosiahli dobrý výsledok. Ďakujem za dobrú správu. Z pohľadu nášho výboru tu máme tri kľúčové faktory. Po prvé, musíme podporovať hlavne výskum a ďalšie opatrenia. Tu treba väčšiu podporu, predovšetkým na úrovni EÚ, ale aj na národnej. To, čo sa nám podarilo dosiahnuť, tých 120 miliard viac, to je dobrý cieľ. Po druhé, konkurencieschopnosť. My musíme zvládať globálne výzvy, musíme viac investovať do výskumu a vývoja nových výrobkov. Zastávame názor, že klimatické ciele musia byť zdôrazňované v rámci nového programu, predovšetkým e, dekarbonizácia a digitalizácia to sú najkľúčovejšie oblasti, v ktorých by sme mali, do ktorých by sme mali investovať. Po tretie, čo je takisto dobré, je to, že sa hovorí, že v oblasti dopravy nemáme nejaký špecifický klaster, ale že to je skutočne prierezové medzi tými odvetviami, takže suma sumárum sa dá povedať, že digitalizácia a prostriedky, ktoré idú do tejto oblasti, by sa lepšie mali využívať. Potrebujeme sa sústrediť na budúcnosť. Ďakujem a teraz pán Nistelroj za výbor pre regionálny rozvoj. Dobrák. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, ďakujem spravodajcom za tento prelom. Po 15 rokoch práce vo výbore REGI a ITRE môžeme teraz prostriedky z regionálneho fondu flexibilnejšie využívať bez toho, aby sa museli uplatňovať nejaké kontroly štátnych dotácií a toto je vlastne ako ten posledný špičkový model Airbusu. A, takže regionálne fondy častokrát môžu pri programoch dosiahnuť navýšenie prostriedkov alebo pomoc tejto oblasti a pokiaľ ide o prácu na úrovni verejnosti, Spojené kráľovstvo je možno špičkou v oblasti výskumu, ale musíme postupovať inak. Odborníci musia jednoducho byť bližšie občanom, rozprávať sa s nimi, aby jednoducho aj tie špičky európskeho výskumu skutočne boli známi. Oni musia vysvetliť občanom, že čo sa im podarilo dosiahnuť. A bolo skutočne veľkou cťou a potešením, že som mohol na tomto všetkom sa zúčastniť a treba povedať, že jednotlivé projekty E, dostali teraz rozšírené finančné prostriedky. Za výbor pre poľnohospodárstvo pán Katajnen, nech sa páči. puhemies. Európa ohjelma. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Program Horizont Európa je skutočne výnimočne dôležitý, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť Európy. Potrebujeme odvážne, ambiciozne programy, za pomoci ktorých Európa v medzinárodnom porovnaní obstojí a bude na rovnakej úrovni ako e- Spojené štáty americké a Čína. Ja by som zdôraznila prírodné zdroje, poľnohospodárstvo. 10 miliard, to je skutočne veľmi významné, pokiaľ ide o lesy, pokiaľ ide o pôdu. Treba do tohoto investovať a robiť výskum, aby fosílne palivá boli v budúcnosti obmedzené čo do využívania. Takisto treba urobiť všetko aj pre potravinovú bezpečnosť, a to nielen v Európe, ale aj z celosvetového hľadiska, na to, aby sme vykorenili hladomor. A takisto je dôležitý aj rozpočet. Na jeseň budeme mať rokovania v rámci viacročného finančného balíčka. Tieto rokovania budú pokračovať a čo je dôležité je to, Za výbor pre kultúru, pán Rodríguez, pani Rodríguez, jedna minúta. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, program Horizont Európa bude kľúčovým programom v oblasti zamestnanosti, v oblasti silnejšej účasti malých a stredných podnikov, a predovšetkým, pokiaľ ide o partnerstva s jednotlivými uh, univerzitami v EÚ, ale aj s univerzitami za hranicami EÚ. Chceme školiť mladých vedcov na to, aby sme podporovali výskum a zamedzili tzv. úniku mozgov musíme podporovať konvergenciu v rámci regiónov, predovšetkým pokiaľ ide o oblasti, ktoré sú okrajové a sú opomínané, tieto treba viac podporovať. Ide tu zabezpečenie inklúzie v oblasti výskumu, potrebujeme spravodlivejšie geografické prerozdelenie, musíme tie vedomosti šíriť v oblasti technológie, ale aj pokiaľ ide o základný výskum a takisto pokiaľ ide o sociálne eh, vedy Treba zohľadniť kultúru a naše tradície, pretože ak to neurobíme, tak jednoducho budeme vnímať ľudstvo jednodimenzionálne. Musíme sa postarať o to, aby občania skutočne dôverovali vede a boli sme vzdelanou spoločnosťou. A teraz, po tom, čo sme si vypočuli príslušné výbory, sa vyjadria politické skupiny za Európsku ľudovú stranu. Dostane slovo pán Buzek. Nech sa páči, pán predseda. Rzeczywiście pan komisarz. Pán predseda, naozaj, pán komisár ma pravdu. Hovorili sme o tom, že aby tento program sa zrealizoval e, čo najlepšie a tiež rýchlo. A prečo je to e, dôležité, e, tá rýchlosť? Chceme, aby peniaze napríklad na sociálne inovácie, na starostlivosť starších a telemedicínu a podobne plynuli čo najrychlejšie a by e, to e, mohli využiť e, naše priemysel a malé a stredné podniky. A v tomto rancom programe sa zakladá poslanie a to je veľmi nový a dobrý prístup a gratulujem pánovi komisárovi pretože vďaka tomu e, ľudia e, lepšie e, pochopia, čo to znamená bezmyšné mesto alebo vojna s rakovinou a všetky tieto ciele sú zrozumiteľné pre ľudí a to nám išlo. Dôležité, aby Európska Rada inovácií, ktorá, ktorú zaklada tento program, mala v budúcnosti rovnaký úspech ako Európsky inštitút inovácií inovácií technológií, pretože nezabúdajme na staré riešenia, e, ktoré musíme pokračovať. A tiež dôležité, že rozširujeme tento program e, v e, možnom rozsahu cez osobitné finančné prostriedky na štáty, ktoré dnes nevyužívajú veľmi tento program, ako napríklad Polsko. Je dôležité, aby využívali celý potenciál Európskej únie. A blahoželám o to viac pánovi komisárovi aj rumúnskému predsedníctvu, aj mojim e, kolegom, kolegyňám z Európskeho parlamentu. A naozaj je to bola skvelá práca. Ďakujem pekne. A teraz za skupiny socialistov a demokratov pán Kabezon Ruiz, jedna minúta. Pani Kabezon Ruiz, nech sa páči. Kolega. Ďakujem, vážení kolegovia. Um, podľa mňa Horizont Európa sa zradil s potrebnou ambíciou, aby sme čeli sociálnym a ekonomickým výzvam Európskej únie. E, od uh, výbornej excelencie vo vede uh, musíme uh, to zlepšiť ešte aj uh, prostredníctvom inkluzie. A uh, veda musí vyriešiť e, nerovnosti a výzvy a e, nesmie vytvárať e, nové nerovnosti. Európa potrebuje všetok svoj talent a nemôžeme sa zrieknúť žena, preto treba, aby to bola osobitná rozpočtová položka. A tiež treba zmenšovať rozdiely medzi regiónmi a s použitím klastrov prístupu treba posilňovať e, síce do zdravotníctva, do modrej ekonomike a e, tiež do potrebnej bezpečnosti a ekologické diplomácie, ale tiež nesmieme zabúdať e, na úlohu, ktorú prideluje malým a stredným podnikom. Kľúčom je zlepšiť konkurencieschopnosť Európskej únie a preto musím zablahoželať celému týmu komisie aj Európskeho parlamentu, ktorý umožnil tento veľký projekt pre EÚ. Ďakujem a teraz za skupinu EKR. Pán Tošenovský, minúta 30. Vážený pane predsedo, pane komisaři. Pán predseda, pán komisár, v prvom rade chcem poďakovať obom spravodajcom, a aj Kristianlerovi, za obrovské nasadenie a skvelú spoluprácu s nami, tými spravodajcami. Ďakujem pekne, veľmi si to cením. Program Horizont e, Jura bude v období roku 2021 e, až 2027 Eh, predstavovať eh, nástroje pre podporu vedia výskumu a mm, prispievať eh, k prehlbeniu spolupráce medzi členskými štátmi a to nielen v tejto oblasti. Som rád, že aj keď sme mali málo času, dospeli sme k vyváženému záveru. Tiež ma teší, že mm, kolegovia si osvojili môj návrh na zahrnutie podpory pre výskum v tzv. uvoľných regiónoch. To považujem za nevyhnutné pre zvládnutie regulácie a cieľov, ku ktorým sme sa v oblasti energetiky Európskej únii rozhodli. Vďaka Horizon bude jednoduchšie podporovať vzdielanie skúseností s ekonomickými a sociálnymi premenami spojenými s útlom ťažby uhlia. Za veľmi dôležité považujem tiež oblasť e, tzv. widening countries. Musíme sa do budúcnosti e, zabrať na vyváženie čerpania a obmedovania vedeckých pracovníkov v celej EÚ len tak plne využijeme ich potenciál a zabraníme ich eh, odchodu do iných vedeckých centier vo svete. Grazie, onorevole. Ďakujem a teraz pán poslanec Víring, 1 minúta 30 za skupinu ALDE. Dank u, voorzitter. We hebben het negen... Ďakujem, pán predseda. Už sme diskutovali o 9. rámcovom programe podrobne a zajtra bude kľúčové hlasovanie na programe plenárky ak e, zlepšíme prvé čítanie Horizon Europe, tak e, zabezpečíme kontinuitu pre akademikov a inovatívnych e, podnikateľov v Európe. Ja by som rada využila túto príležitosť, aby som vám ukázala, aké jedinečné sú tieto príležitosti v tom hlasovaní. S radová komisiou sme v parlamente dosiahli nemožné a našli dohodu v trialógu. Potrebovali sme 18 mesiacov vyjednávania o Horizon 2020, ale e, len 4 mesiace nám stačili na Horizon for Europe. A to prisudzujem konstruktívnemu prístupu v spolupráci medzi tými troma inštitúciami. Tiež chcem e, vyjadriť moju osobitnú vďaku hm, komisárovi Kadosovi Majdasovi a jeho celému týmu, ktorý bol pripravený nám pomáhať v týchto vyjednávaniach. Tiež chcem vrelo poďakovať e, vyjednávačom za rumúnske predsedníctvo. Rumúnske predsedníctvo je e, výborný príklad toho, ako malé, menšie členské štáty môžu zohrať dôležitú úlohu v Európe. Toto je e, zaujímavé, aj je to v záujme európskych občanov a v záujme výskumu a inovácie. Rada by som naďalej bojovala za tomto záujme za tých 120 miliárd eur, ale zároveň chcem vás všetkých vyzvať, aby ste hlasovali za tento návrh. Pani Matias, teraz na jednu minútu v mene GUE. Ďakujem. Najprv sa chcem poďakovať e, spravodajcom. E, e, veľmi dobre pristúpili k tej práci a dobre zapili do textu návrhy rôznych parlamentných frakcií a páči sa mi, ako vyjednávali s komisiou a preto sa nám podarilo dospieť k tej dohode, ktorú máme. Myslím, že to je veľmi inkluzívne, spravodlivé. Máme tu dobrú spoluprácu medzi výskumníkmi a podporiť to inovácie. A tiež viem, že potrebujeme samozrejme aj základný výskum. Tu sú inovácie a inovácie tiež musia byť v spoločenských vedách. A my eh, sme sa dostali ku kompromisu, to znamená, nie to dokonale a každý z nás by tu ešte mal v, rád v tom kompromise ďalšie veci, ktoré sú pre nás zásadné, ale je to kompromis. Ja e, rada hovorím o kompromise spoločenských vedách, ktoré sú tiež dôležité. A chcem, aby veda bola spravodlivejšia v tom zmysle, čo sa týka financovania a tiež samozrejme by sme mali podporovať vedu, ktorá sa zaoberá bojom s klimatickými zmenami. Zároveň musím povedať, že si myslím, že tento program je veľmi dobrý, je to asi najlepšie, čo teraz Európa má. A myslím, že kto ma pozná, tak chápe význam tohoto tvrdenia. Na záver chcem povedať, že veľká časť odpovedných osôb, e, ktoré tu boli počas vyjednávania, boli veľmi zamknutí a vieme, kto to bol. Ďakujem teraz pán Dalunde zo Zelenia minútu 30. Komisionáren, šára, kolegor. Ďakujem, pán komisár, vážení kolegovia. Pred 50 e, rokmi Neil Armstrong e, položil nohu na mesiac pristate na mesiaci nebolo len veľký krok pre ľudstvo, ale aj výsledok e, vizionárskej a odvážnej výskumnej politiky a za tým stáli mnohí ľudia, naša generácia je mm, pomocou pre výskum a zajtra budeme hlasovať o pre Európu, o horizonte pre Európu Ehm, boli k tomu intenzívne vyjednávania a chcem sa kolegom z komisie poďakovať za dobrú spoluprácu. Ehm, s tým programom Horizont Európa sme lepšie vybavení ehm, na to, aby sme postupovali proti klimatickým zmenám a aj ďalším veciam. 24 miliard e, korún e, sa bude venovať pre obnoviteľnú energiu a udržateľnú mobilitu a zelený priemysel. Teraz začína zelená zmena. Ďakujem a teraz za skupinu EFTD sa vyjadri pani Damáto dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Tieňová e, spravodajky, ako tieňová spravodajkyňa pre 5 spisov som spokojená, pretože sme tu urobili dobrú rovnováhu medzi výskumom a ostatnými záujmami. Chránime klímu, takisto zabezpečujeme prepojenie aj so spoločenskými vedami a humanitnými vedami a takisto poskytujeme podporu nie iba univerzitám, výskumníkom a startupom, ale aj mikropodnikom, pretože tam máme nástroj pre podporu mikropodnikov. Ďalšia vec, e, slobodný prístup k dátam je ešte stále obmedzený komerčnými záujmami a nie sme spokojní s tým, že tejto téme sa venuje príliš malá pozornosť. E, pokiaľ ide o štruktúru rozhodovania, máme tu klaster globálne výzvy a európska konkurencieschopnosť. My tu musíme podľa mňa konať v oblasti zdravia, bezpečnosti, kultúry a takisto aj v oblasti ochrany pred prírodnými katastrofami. Priemyselný sektor, ochrana klímy, mobilita, E, potravinová bezpečnosť, polnohospodárstvo, životné prostredie. Toto sú výzvy Európy, aby sme mohli neustále zlepšovať blahobyt občanov. Horizon Europe musí byť uzavretý v ďalšom volebnom období, ale ako vytvoriť e, potrebné základné prvky pre túto podporu? Nuž, naša budúcnosť sa bude budovať len cez inovácia a výskum. Ďakujem a teraz pán Kelly, minúta 30. Som potešený, že vidím po ťažkých vyjednávaniach našich spravodajcov, že sa dokázali dohodnúť o programe Horizont eh, pre Európu a blaželám kolegom Helárnika a tiež vám, komisár Modes, eh, ktorý eh, ste, predpokladám, vo vašej vyčerpávanosti išli blažovať všetkým v parlamente a tento program pre ďalšie E, MFF e, bude budovať na našich e, úspechoch ako Horizon 2020 a tiež určiť ciele hlavne v oblastiach obnoviteľnej energie a tak ďalej. Toto je najambicioznejší výskumný program a posilní kapacitu vedy a technológie a aj našu vedúcu úlohu v viacerých oblastiach a svete. Vítam značný rozpočet, ktorý bol pridelený pre poľnohospodárstva ktorý, ktoré poskytuje e, jedlo teraz e, aj v budúcnosti pre Európu aj globálne. Zatiaľ čo e, čelíme extrémnym nedostatkom zdrojov, a Horizont Európa zabezpečí, že naša budúca potravinárska výroba bude udržateľnejšia, konkurencieschopnejšia, bude ochraňovať životné prostredie a bude plniť rôzne potreby. A tiež vítam silnú podporu pre klimatické kroky aj výskum proti rakovine. Toto je fantastický výsledok pre Európsky parlament. Teším sa, že o tom budeme hlasovať zajtra a že uvidím, ako Európa ďalej eh, má vedúcu lohu v tejto oblasti. Ďakujem. Teraz Patricia Toja, jedna minúta. Ďakujem. Dohoda o Horizone je dobrou správou pre európskych občanov. My potrebujeme v budúcnosti jednoduchší, ale zároveň bohatší e, a transparentnejší program pre výskum. Sociálne ekonomiky e, takisto majú dopady na inovácie a myslím si, že e, musíme venovať veľkú pozornosť inováciám. Za toto patrí vďaka aj komisárovi Moedasovi. Ďakujem aj kolegom spravodajcom. Výskumné programy patria k najúspešnejším častiam práce EÚ. Môžeme povedať, že v Únii je sila. Ehm, my takto spoločne e, vieme riešiť témy, ktoré jednotlivé štáty by nevedeli vôbec e, vyriešiť. Som teda osobne spokojná so podporou, ktorú dostala napríklad čas pre malé a stredné podniky. Tento nástroj je súčasťou Horizontu a mal by ostať aj v budúcnosti súčasťou tohto programu, pretože už mal dobré výsledky. A potom ešte niečo k zdraviu, čo tu bolo spomenuté. Áno, to je zásadná vec pre občanov. A potom druhá veľmi dôležitá e, vec, ochrana klímy. Dnes sme si vypočuli švedskú žiačku Gretu. Áno, musíme vložiť viac zdrojov e, do boja proti klimatickým zmenám a e, proti novým výzvam, ktoré to zo sebou prináša. Ďakujem teraz pán Krasnodebský, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Gratulujem eh, spravdajcom za to, že dosiahli dohodu v tej eh, správe o programe Horizont eh, je to hodné blažovania vzhľadom na to, že stanoviská rady parlamentu boli také odlišné na začiatku a spravodajca celkom zásadne zdôrazňoval význam e, likvidácie e, medzery e, v vede inováciách v Európe a tie navrhované kroky rozšírenia spolupráce aj v rámci balíka Advancing Europe nie sú dostatočné. Obávam sa, že v skutočnosti to sa nebude realizovať v tých projektoch spolupráce Prosím vás, pán predseda, mohli by ste mm, mm, kolege, kolegyni povedať, aby sa nerozprávala, aby ma nevyrušovala. Obávam sa, že v skutočnosti e, sa to nebude bezprostredne e, premeniať na e, realizáciu projektov kvôli nedostatku súvislosti medzi widening a fungovaním programov horizontov a e, čo týka e, takýmto riešením e, by bolo zapísanie percentého cieľa, politického percentého cieľa do rozpočtu programu Horizont Europe pre štáty, ktoré sa zúčastňujú tejto rozširujúcej spolupráce. Tak je to aj v prípade MSP a mnohých programoch. To rozšírenie by zaručilo, že v procese plnenia toho programu Európska komisia by musela spustiť mechanizmy, ktoré e, budú viesť k plneniu tohoto cieľa. Ďakujem a teraz pán Tamburáno, dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať kolegom. Za dosiahnuté výsledky sme dosť spokojní s tými 35 činností, ktoré sa majú venovať klíme. Takisto malé a stredné podniky, podpora kultúry, sociálne a humanné priority. Dnes by som chcel ale ešte apelovať aby, na to, aby sme politicky uvažovali. Ehm, ľudstvo o od e, úsvitu civilizácií e, malo dočinenia s inováciami, ale inovácie nepriniesli vždy iba zlepšenie. Napríklad sumery e, zistili, že zavlažovanie zvyšovalo salinitu pôdy, čiže pôda potom bola menej úrodná. Takisto počas priemyselnej revolúcie začalo sa používať uhlík, čo E, zasa znečistilo mesta. Pred e, pár rokmi niektoré veci, ktoré tu máme dnes, ako digitálna inovácia, sme to považovali iba za e, science fiction. Ale aj tento proces prináša zo sebou určité vedľajšie účinky, napríklad fake news, manipulácia alebo nelegálne kradnutie údajov s účelom e, politicky kontrolovať obyvateľstvo. Takisto tu máme nukleárnu hrozbu, klimatické zmeny. Potrebujeme teraz e, väčšiu rozvážnosť. Výskumníci musia zvažovať rôzne záujmy. E, človek si musí v prvom rade zachovať dôstojnosť, psychologické zdravie, ochrana ekosystémov. To je všetko dôležité a preto musíme robiť opatrné rozhodnutia. E, veda sa musí implementovať, ale vždy e, s troškou e, opatrnosti, pretože v analogickom tele ešte stále funguje naša klasická inteligencia. Ďakujem. Teraz pani Kudrická, 1 minúta 30. Panie przewodniczący. Pán predseda, v dnešných ťažkých časoch e, práve e, veda musí mať silný hlas a musí budovať e, mosty a nie deliť a musí byť po boku silnej, mudrej, solidárnej Európe, ktorá buduje na vede a nie na stereotypoch a populizme. Verím, že Horizont Európa nám dá takú silu doterajšie eh, iné vedecké programy eh, boli rozdiely na mape Európy eh, veľmi veľké a tzv. staré členské štáty získavali 90% rozpočtu a nová trianská členské štátov menej ako 13% a Horizont Európa predstavuje historickú šancu, aby sme zmenšili túto Ne, nemusím byť odkazaní na Európu v viacerých inovačných možnostiach. V novom programe Mm, budeme, udržíme e, tieto e, rozvojové a vedecké programy, ktoré chýbajú a e, my budeme poskytovať nové možnosti pre vedcov bez ohľadu na to, z akého štátu pochádzajú a ponúkame spravodlivejšie odmeny a platy, ale predovšetkým vysielame signál, že Európa bude E, veda bude silná vtedy, keď Európa bude konať e, spoločne a to je veľký mm, krok a e, keď sme pri prácach na Horizonte 2020 bolo tento program vypracovaný tak, že sa nám nepodarilo s rozpočtom 1% dostať veľa a že Horizont Európa dáva šance e, na to, aby najlepší e, vedcovia z východnej a strednej Európy nemuseli odchádzať e, zo svojich štátov a máme šancu, aby sme zabranili tomuto odlivu. Ďakujem spravodajcom aj rumúnskému predsedníctvu, ale nič sa nerobí same. Obracujem sa na politikov aj predstaviteľov e, Trianskej únie. Nečakajte s reformami, e, modernizujte univerzity a využívajte tie dva roky, aby ste e, sa dobre pripravili na konkurenciu európskej granty v novom výhľade. Ne, dovolte, aby vám Európa utekla, ešte ste pre ňu potrební. Ešte ju potrebujete. Rispettiamo i tempi. Poprosím vás, aby ste rešpektovali časy. Pani Nibler, minúta 30. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán komisár, zastupcovia rady. Kľúčom e, k úspešnej budúcnosti sú investície do výskumu, inovácia a vzdelávania. Chcem sa srdečne najskôr poďakovať. Bola to mamutia úloha a veľký výkon zo strany našich spravodajcov. Ďakujeme pánovi Ellerovi, pánovi Nikovi, tieňovým spravodajcom, pánovi Mojedašovi, Ehm, je to eh, vynikajúce, že v takom krátkom čase sa pripravil balík 120 miliárd na investície do inovácia a výskumu. Pán Moedaš právom povedal, ehm, že eh, prišla tá fotografia prielomová, prvá fotografia čiernej diery. Ja som bola cez víkend v Mníchove na veľtrhu E, strojárenstva a bola som naozaj milo prekvapená, čo všetko je už dnes možné, aké inovatívne riešenia, ktoré sú priateľské ku klíme. Týmto programom musíme posilniť priemyselný základ v Európe, posilniť našich vedcov a musíme myslieť aj na e, ľudí v našich krajinách. Veľké e, civilizačné choroby, rakovina, Alzheimerová choroba sa takisto E, musia riešiť. Dúfam, že zajtra veľkou väčšinou schválime tento program. Bude to ten správny signál, ktorý musí vyslať Európa, že v ďalších rokoch bude investovať do našich vynikajúcich mozgov. E, všetky členské štáty majú takéto mozgy. Ďakujeme veľmi pekne e, všetkým, ktorí sa zasadili za tento program. Pán Gambuš, minúta 30, nech sa páči. Toto je moje posledné vystúpenie v plene ako poslanca. Ďakujem, že e, môžem e, schváliť tento e, program, pretože ona investuje do budúcnosti a v tomto novom programe Horizonte sú tri jasné dôležité priority a to boj proti klimatickým zmenám, digitálna ekonomika a zdravie. Dnes eh, sme si presne vypočuli emocionálne eh, slova Grety Thunberg, ktorá eh, na schôdzi výboru Envy a zopakovali sme to v tejto sneme veľakrát. Konať proti klimatickým zmenám je naliehavé a potrebné. Nie je to alternatíva. Musíme viesť tento boj od Unie a musíme postupovať od slov k krokom a e, v tomto zmysle e, sme navrhli, že 35 e, fondov z toho programu sa má venovať činnostiam v boji proti klimatickým zmenám a my sme zošli ešte nad ramec pôvodného návrhu komisie a na druhej mieste digitálna ekonomika, aby Európa bola priekopník v celosvetovom meritku a preto, aby sme zhorčili na nezávislosť, nemôžeme ostať pozadu a v rukách iných eh, mocností ako azijských gigantov alebo USA. A nakoniec zdravie, potrebujeme viac investícií do zdravia a eh, tiež musíme eh, časť tých prostriedkov do boja proti rakovine tiež venovať boju proti rakovine detí. A ďakujem pekne, pán komisár, za tú prácu vašich 5 rokov. prego, e Ďakujem. Teraz pán Líze, minúta 30. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Mám tu dva body. Veľa sa hovorí o boji proti klimatickým e, zmenám, to všetko podporujem, ale v tomto programe veľmi cieľene zachádzame aj do témy e, industriálna produkcia bez e, emisí uhlíka. Musíme hovoriť o tom, ako produkovať v Európe, ale musíme hovoriť aj o tom, ako byť vzorom pre zvyšok sveta. E, Číňania a Indovia sa nebudú inšpirovať nami, ak odstraníme emisie uhlíka, ale zároveň odstraníme aj náš priemysel. S Kristianom e, Ellerom spolupracujem na téme Prvá európska oceliareň bez emisí. E, toto sa konkrétne dotýka programu Horizont. Druhá téma, rakovina. Je to je veľmi osobná téma aj pre nášho špicen kandidáta eh, pána Webera, pretože eh, Manfredov brat zomrel na rakovinu a hovoril o tom aj v Helsinkách a my už sa dlho bavíme o otázke, ako by sme mohli eh, ušetriť iné rodiny od tohto osudu. No a v tom robíme konkrétne kroky. A preto téma e, rakovina a rakovina detí e, v tomto novom tematickom období bude ešte prominentnejšou oblasťou. Vďaka Bohu, deti zriedkavo dostávajú rakovinu, ale ak sa tak stane, tak je to veľmi závažné a iba európska spolupráca môže pomôcť e, riešiť tento problém. Ďakujem teda Kristianovi Ellerovi za EPP, za spoluprácu a ďakujem za pozornosť. Ďakujem pán Bony, minúta 30. Pán komisár, e, vážení spravodajcovia, srdečne blahoželám za tento program. E, Ďaká e, rozsahu Horizont Európa paprika veda môže zohrať úlohu činiteľa, ktorý naozaj bude ovplyvňovať európsku konkurenčnú výhodu a musíme dôrazne investovať do zlepšovania investič do výskumnej základne a tiež zaručiť e, e, mix e, nákladov únie s prostriedkami zo súkromných podnikov. Priorita tam musí byť zapojenie do toho programu členské štáty, ktoré dosahujú slabšie výsledky. A nielen táto kohezná politika definuje zrušenie Európy dvoch rýchlostí. Kľúčom je väčšia otvorenosť a je nevyhnutné zväčšenie medzisektorovej, interdisciplinárnej a cezhraničnej spolupráce a e, tvorba nových e, sietí e, výskumu a inovácií. Takéto podmienky môžu znížiť náklady na um, podmienky e, vedy e, v e, tých štátoch, ktoré sa dnes vzdialujú od najlepších hráčov v Európe. A musíme sa venovať vo výskume otázkam, ako je potrebná bezpečnosť a energetická nezávislosť a tieto programy e, musia tiež byť spojené s programom e, Spoločný fond Plus a e, v súlade s regionálnymi stratégiami inteligentnej špecializácie náuky. Poľsko chce takto konať a toto je viacnásobný efekt a zároveň Horizont Európa sa stane motorom rozvoja na nebývalej miere pre všetkých. 30. Pani Časko, minútu 30. E, ďakujem. E, ja ako tieňová spravodajkynia za DV pre Horizon Europe zdôrazňujem, a aká dôležitá je tam, táto téma pre rozvojové štáty. A to isté platí pre občanov. Je potrebné posilňovať miestne inkluzívne spoločnosti. Môžeme posilniť miestnych podnikateľov a vynálezcov, pomôcť im uskutočniť ich ciele a musíme im umožniť, aby pracovali bližšie k svojej spoločnosti, k miestnej spoločnosti. Perfektným príkladom je chorvátsky podnikateľ Matej Rímec. Dostal európsku finančnú podporu a podarilo sa mu vytvoriť elektrické hybridné autá s ktorými sa preslávil na celom svete, ale zároveň pomohol chorvátskej ekonomike, e, vytvoril stovky pracovných miest v Chorvátsku a toto je naozaj veľký úspech tohto mladého podnikateľa aj pre, a aj Chorvátska. Musíme teda takto pomáhať e, výskumu, vývoju a inováciám. Ďakujem. A teraz spontánna rozprava. Pán Faria, jedna minúta. Grazie, prezident Ďakujem, pán komisár, pán Moedáš. Prajem vám eh, príjemný večer. Mm. Inovácie bohužiaľ nie sú eh, rovnomerne rozložené a neprinášajú vždy rovnaké výhody. Inovácie sa musia vždy najskôr vyhodnotiť. Niektoré eh, výskumné projekty a zámery prinášajú aj rizika ale tu e, sa zdôrazňujú inovácie často na úkor princípu preventívnosti. V niektorých oblastiach potrebujeme ale zmenu paradigmy ako fosílne paliva alebo používanie niektorých chemických látok v priemysle a v poľnohospodárstve. Inovácia ako zásada samotná nestačí. Princíp preventívneho prístupu by samozrejme nemal brzdiť výskum, ale máme tu aj zdravie, Musíme samozrejme urychľovať e, autorizačné postupy pre nové výrobky, ale musí tu byť aj princíp preventívneho prístupu. Je potrebné zvažovať, aké výhody e, prinášajú dané investície v porovnaní s nákladmi. E, výskum musí byť aj bezpečný pre životné prostredie. Ďakujem teraz pán Notis z jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. lepšie neskoro ako nikdy. Európska únia dosť neskoro pochopila, že konkurencieschopnosť pre európske hospodárstvo sa musí opierať o inovácie, o nové technológie a nie o znižovanie platov. E, takáto logika sa uplotnila v Grécku a e, bola, bola to politika, ktorá nám bola vnútená a takisto to bolo aj s niektorými inými juhoeurópskymi štátmi. Len s investíciami E, do technológií, môžeme obstať v medzinárodnej súťaže. Technológia ale musí byť e, v službách e, človeka. Musíme konať v oblasti zdravia a musíme sa postarať aj o rovnaké, rovnomerné prerozdelenie výsledkov. Inovácie nemôžu byť zámienkou na prepušťanie ľudí zo zamestnania. Nemecké telekomunikácie napríklad e, v cerskej spoločnosti O2, O2 e, prepúšťa teraz 7 tisíc ľudí v Grécku. My v Grécku teda musíme znášať e, tvrdé dôsledky takýchto inovačných rozhodnutí. Mali by ste sa nad tým trošku zamýšľať. Ďalší rečník, nech sa páči. Tento parlament schválil program pre Horizont Európu a takisto program pre digitálne inovácie. Tu sú už zakotvené digitálne inovácie a takisto sa tu má dbať na koheznosť, na regionálnu súdržnosť a takisto sociálnu inklúziu a odburávanie asymetrie, asymetrického vývoja a rozvoja, tak aby sa súdržnosť EÚ e, posilnila. Takisto sa tu kladie dôraz na spoluprácu v sieťach, aby sa e, využil globálny potenciál celej EÚ. A takisto e, máme aj etický kotex morálnych hodnôt, e, ktoré presadzuje Európska únia. A okrem toho, samozrejme, je tu zložka boja proti klimatickým zmenám. Najdôležitejšie ale je, aby osoba, aby človek bol e, stredobodom inovačných projektov. Gratulujeme, pán komisár, ďakujeme spravodajcovi. E, je dôležité, aby sme presadili tento program. Ďakujem pekne, pán predseda, a chcem sa vám poďakovať, tak spravodajcovi, e, za to, že sa prijal tento nový rámcový program pred novými európskymi voľbami, pretože toto umožní dobrú implementáciu viacerých e, nástrojov a programov, ktorých sa to týka. Ja sa teším, že tento parlament sa venuje otázke výskumu a inovácií v Európe vážnym spôsobom, pretože príliš dlho sme tu mali e, problémy a je dôležité, aby tieto zatvorené siete a kluby jednoducho sa otvorili členským štátom. Toto je cesta vpred, ak skutočne chceme mať Európsku úniu, ktorá bude rozvíjať moderné, konkurencieschopné, udržateľné formy hospodárstva. Špecifické iniciatívy musia byť zriadené tak, aby sme e, podporovali existujúci talent v oblasti výskumu a podporili aj nových slubných vedcov. Podporovať tým slabšie rozvinutým krajinám, pokiaľ ide o výskum a inováciu, to je zdieľaná zodpovednosť a je dôležité, aby Európska únia v tejto oblasti urobila patričné kroky. Ďakujem pekne, pán Howard, nech sa páči, máte minútu. Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Slon v miestnosti počas viacerých týchto diskusí ohľadne programu Horizont bolo, stanov, bolo stanovisko viacerých britských inštitúcií, ktoré prispievajú k predchádzajúcemu programu nie je to teda chyba spravodajcov alebo tých, ktorí rokovali, že tá situácia Brexitu ako taká sa musí ešte doriešiť, ale konečne je jasné, že aj táto vláda Spojeného kráľovstva bude sa snažiť asociovať akýkoľvek už bude výsledok s týmto programom. Jediná hrozba, ktorú tu máme, je extrémny Brexit, e, pokiaľ ide o tých, ktorí popierajú klimatické zmeny a sú proti vedeckým výsledkom, teda populisti. Teším sa, že tu máme vedeckú excelentnosť, ktorá je kľúčovým kritériom, pokiaľ ide o financie v oblasti horizontu. Excelentnosť sa nepodporuje tým, že sa budú rozhadzovať peniaze, podporuje sa na úrovni spolupráce excelentnej úrovne. Spolupráca výskumnej komunity v Spojenom kráľovstve prispieva do Európy a robí z, z našich európskych programov úspešnejšie programy. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Kosta, nie je tu, takže pani Tomašič, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. E, ustanovenie Horizont Európa a dodatočné financie do tejto oblasti, tomu treba zatlieskať. Európa musí investovať viac do vedeckej excelentnosti a inovácií na to, aby sme boli z globálneho hľadiska konkurencieschopní. V tejto oblasti Európska únia skutočne môže priniesť pridanú hodnotu, ale dodatočné financie nevyprodukujú dodatočné do, želané výsledky, ak sa nebudú vedecké výsledky správnym spôsobom hodnotiť Vieme, že viaceré projekty, ktoré financuje Európska rada pre výskum, tieto idú do členských štátov a menej rozvinuté členské štáty dostávajú iba omrvenky. Toto sa musí zmeniť Zároveň na základe rovnakého pravidla veci v rámci horizontu Európa musia byť, musí sa s ním zaobchádzať rovnakým spôsobom odhľadom od toho, z akého členského štátu pochádza. Iba takýmto spôsobom môžeme pritiahnuť mladých ľudí, aby sa stali vedcami a inovátormi a môžeme, aby mohli zostať vo svojej krajine a takto budú tvoriť prosperitu vo svojej vlastnej krajine, ktorá bude prispievať k rastu celej Európskej únie. Ďakujem pekne a posledný vystúpivší Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán e, komisár, hovorí pán Peterle. V tomto dokumente máme takisto obsiahnutú kapitolu, ktorá má názov, že potrebujeme viac energie. Ja by som očakával, že by sme tam mali názov, že potrebujeme viac zdravia. Tieto indexy zdravia sa zhoršujú. Jeden z dvoch občanov, každý druhý teda v podstate má rakovinu a my nemôžeme vytvoriť viac e, Európy, e, keď bude rakoviny stále viac. rakovina nie je sektor, je to dimenzia našej budúcnosti. A ja chcem, aby sme mali viac zdravia e, v našej spoločnosti. A Brexit ma až tak nezaujíma. Výskum ukazuje, že 70 občanov si želá, aby Európska únia urobila viac práve v oblasti prevencie rakoviny. A títo ľudia majú pravdu. My vieme, že by sme mohli urobiť oveľa viac v tejto oblasti ako bývalý pacient a ako aj predseda skupiny boja proti rakovine, ja vítam iniciatívu, že začleníme boj proti rakovine medzi prvých kľúčových piatých, medzi, do prvých piatých kľúčových úloh v rámci Horizontu Európa. Ďakujem. Uh, ukončíme spontánnu rozpravu. Teraz dostane slovo pán komisár Moedas. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslanky, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme si, myslím, že zajtra po hlasovaní sa budeme môcť pripraviť a budeme môcť začať pracovať na strategickom plánovaní budeme zriadovať tie jednotlivé rady, aby sme zabezpečili to, aby v januári roku 2021 nový e, program Horizont Európa bol v plnej miere fungujúci. To je to, čo je našou úlohou. Chcel by som takisto povedať, že som pyšný na to, a to je vlastne posledné zasadnutie tohto legislatívneho obdobia, je, že dnes e, skutočne si budem pamätať tieto rozpravy, pretože od lavice, do, od lavice smerom k pravici viacerí z vás predstavili rozličné e, názory, ale zároveň ste našli zhodu Zhodli ste sa v rámci tých vašich sporov a dohodli sme sa na tom, že dokážeme niečo dosiahnuť, že môžeme zmeniť životy vedcov, výskumníkov a že to bude na prospech životov našich detí. Takže ja budem skutočne rád spomínať na tento dnešný večer. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem všetkým tým, ktorí pracovali e, na tomto, aby sa to vôbec mohlo udiať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem z celého svojho srdca. Ďakujeme komisárovi. A teraz dostane slovo pán spravodajca Nika Dan. Máš slovo na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa dnes e, prihlásili a ktorí e, povedali, že sa budú môcť prevzať návrhy zo stálych výborov a to preukazuje, že v rámci parlamentu skutočne sme mali obdivuhodnú jednotu, pokiaľ ide o túto tému. Chcem sa takisto poďakovať môjmu kolegovi, pánovi Ellerovi, za vynikajúcu bezchybnú spoluprácu a za jeho otvorenosť. Chcem sa takisto poďakovať veľvyslancovi e, za to, že nám pomohol e, vymaniť sa z tej ťažkej situácie a že teraz máme tento projekt. Vážený pán komisár, posledné slova patria vám. Ja viem, že súčasná komisia bude v úrade do apríla budúceho roku, takže e, dobrou správou je, že máte teda ešte rok. E, ešte máme teda viacero vecí, ktoré od vás budeme očakávať. Poprosím vás, začnite, sa, začnite robiť všetko preto, aby program Horizont Európa nebol postihnutý nejakými byrokratickými problémami. Treba urobiť všetko preto, aby výskumníci sa mohli venovať výskumu, aby čo najmenej sa venovali nejakým papierovačkám znište aj to obdobie, v rámci ktorého výskumníci budú môcť teda opúšťať e, univerzity. Takisto treba urobiť všetko preto, aby tento program Horizont Európa bol úspešný. Začnite informačnú kampaň, využívajte technické fondy, pretože krajina ako Rumunsko, ale aj ostatné potrebujú túto informačnú kampaň. Všetky tieto krajiny musia vedieť, akým spôsobom sa môžu hlásiť o tie prostriedky v rámci programu Horizont Európa a tie plusy a výhody budú vlastne na prospech nás všetkých. Ja si myslím, že budem teda v budúcom parlamente, ak ma zvolia a ešte túto jeseň urobím všetko preto, aby tieto veci skutočne sa zhmotnili. Ja a moji kolegovia sme pracovali na tomto a zaslúžime si praktické výsledky bezprostredne za po zajtrašom hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujeme spravodajcovi Nikovi. Teraz ďalší spravodajca, pán Eller, dve minúty. Um... Vážený pán predseda, Ďakujem pekne. V rámci tejto diskusie a zatrašieho odhlasovania tohto programu by som chcel pripomenúť to, že bohužiaľ Európa v podstate je tým ostrovom, kde tá predstava ohľadne osvety, európskej osvety, pokiaľ ide o slobodu vedy, pravdepodobne sme jediným miestom, alebo je to jediná, jediná, jediné miesto, kde v podstate môžeme e, mať takúto situáciu. Keď sa pozrieme na Spojené štáty americké, ako sa to rieši dekretmi, alebo v Číne, kde sa obmedzuje sloboda vedy, nie je to zabezpečené na rovnakej úrovni ako u nás, treba si jednoducho uvedomiť v rámci tohto programu, že jednoducho je úlohou pre budúcnosť, aby boj za slobodu vied a vedy aby to bola skutočne jedna z hlavných úloh Európskej únie. Mali by sme to robiť aj v celosvetovom kontexte, mali by sme viesť tento európsky model aj pre ostatných vedcov z iných kútoch sveta. Ja si takisto myslím, že treba zdôrazniť aj v kontexte teda Brexitu, že akokoľvek už dopadne výsledok z Veľkej Británie a pozeráme sa na Veľkú Britániu skutočne e, vystrašenie, treba povedať, že Veľká Británia patrí do tejto obce vedeckej v Európe, Pozrime sa na jednotlivé politické rozhodnutia z minulosti, ale treba povedať, že jednoducho solidarita s anglickými vedcami, máme tu Oxford, Cambridge, táto solidarita tu je a nám ide o to, aby Spojené kráľovstvo bolo čo najbližšie v tejto oblasti Európe. A posledná veta, vzhľadom na tú rozpravu tu v Európe, aj vzhľadom na spravodajcov, ktorí tendenčne v podstate prezentujú skôr tie vlastné úspechy, ale Pozrieme sa na tú situáciu, kde komisia v podstate je vnímaná ako nejaká abstraktná inštitúcia, ako nejaká byrokracia. Treba povedať, že pán komisár v tejto oblasti, Carlos Moedeš, skutočne bol veľkým príkladom, pretože predložil ambiciózny program. Bolo to častokrát ambicioznejšie ako to, čo poznáme a preto bolo pre nás radosťou ale zároveň to bolo pre nás aj úlohou, aby sme tieto ambiciozne programy doplňali, ale treba povedať, že ide o celospoločenský výkon v tom zmysle, že Európa konala rozhodne rýchlo a ambiciozne do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Tým končíme rozpravu. Hlasovanie sa koná zajtra. Ďalší bod na programe rokovania je správa Nikola Danti Dohľad nad trhom a súlad výrobkov. Najskôr sa e, vyjadri spravodajca na štyri minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, komisárka Bienkovská. Po mnohých e, rokoch, po tom, čo legislatívny balík o bezpečnosti produktov bol zablokovaný od roku 2013. Chceme teraz schváliť nové pravidlá pre efektívnejšie systémy kontroly. Vďaka dohode európsky systém bude modernejší, efektívnejší, koordinovanejší, aby sme zaručili, že koneční spotrebitelia budú dostávať do rúk iba e, výrobky, ktoré sú v súlade, ktoré sú bezpečné a aby e, hospodárska súťaž v Európe bola e, iba legálna. Denodene sa stretávame stále väčším počtom falšovaných alebo napodobňovaných e, produktov, 32 hračiek, 58 elektronických zariadení, 47 stavebných výrobkov nie sú v súlade s pravidlami bezpečnosti alebo s pravidlami, ktoré zákon e, ukladá, pokiaľ ide o informovanie spotrebiteľa. A potom tu máme stále viac falšovaných produktov, a ktoré zasahujú aj veľké výrobné štáty a predstavuje to nekalú hospodárskú súťaž samozrejme vo vzťahu k európskym, európskym podnikom. Takže keď sa pozrieme na tieto čísla, potrebujeme e, efektívnejší systém dohľadu nad trhom bez dostatočných finančných prostriedkov a bez koordinácie e, na európskej úrovni systém nebude môcť reagovať na globálne zmeny. 500 národných orgánov máme v tomto systéme a neexistuje ani kompletná mapa všetkých týchto európskych úradov. Chýba tu vzájomná komunikácia. Komisia predložila návrh a my ako Európsky parlament sme mm, intenzívne pracovali na rôznych úrovniach. E, teraz spomeniem iba niektoré naše priority. Jedna, z veľkou, e, jedna veľká pridaná hodnota e, to sú tí referenční operátory väčšina produktov, eh, tie, ktoré sú